Good afternoon, colleagues. popoludne, kolegyne, kolegovia. Zdravím všetkých našich hostí. Teda otváram naše zasadnutie, zasadnutie výboru REGI. Máte pred sebou program, teda návrh programu. Môžeme schváliť návrh programu. Máte nejaké návrhy, pokiaľ ide o program? Nie? Dobre, takže môžeme schváliť návrh programu. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. To je schválenie zápisnice. Je tu návrh zápisnice z 3. decembra 2014. Máte to vo vašich podkladoch. Ja by som navrhol, že sme postupovali ako bežne, teda ak sa nevyjadria nejaké námietky v priebehu tohoto zasadnutia, budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. Je to akceptovateľné? Áno, výborne. A teraz veľmi krátke oznámenia predsedkynie. Keďže sa začal nový, tak povedz, parlamentný rok pre náš výbor, chcela by som pripomenúť, že sa uskutoční recepcia pre všetkých členov, náhradníkov, politických poradcov a pozvaných zástupcov komisie a organizuje to lotické predsedníctvo dnes o 6.30 tu vlastne pred našou rokovacou miestnosťou, takže je to jednoduché, veľmi ľahko nájdete tieto priestory a toto bolo moje stručné oznámenie pre vás. A môžeme pristúpiť k prvému vlastne skutočnému bodu nášho programu. Dnes máme prvú príležitosť privítať našu bývalú kolegyňu, pani Kretu, Vítame vás na našom výbore vo vašej funkcii ako komisárku pre regionálne politiky a uskutoční sa s vami výmena názorov. Pokiaľ ide o kohezné politiky, chceli by sa zamerať na dve hlavné témy. Pôjde o uzavretie programov v období 2007-2014 s očakávaným vplyvom. Zároveň ide o to, ako identifikovať rizika, pokiaľ ide o nevyužitie alokovaných fondov No a po druhé, aktuálna situácia, pokiaľ ide o schvalovanie programov na rok 2014 a e, koniec obdobia a začiatok implementácie. Pokiaľ ide o kľúčové výzvy, ktorými sa musíme zapodiať v najbližších rokoch, tu ide o zdôraznenie urbánnej dimenzie regionálnych politík. Tu ide o to, aby sme mali prístup, ktorý sa orientuje podľa výsledkov, potom je makroregionálne stratégie, a potom ide o revíziu stratégie EÚ do roku 2020, hodnotenie v polčasu, pokiaľ ide o finančný, viacročný finančný plán a potom ide o prepojenie medzi budúcim fondom pre strategické investície, ako aj aktuálnymi štruktúrnymi investičnými fondami. Takže vidíte, že máme tu množstvo tém, o ktorých chceme diskutovať s pani komisárkou aj do budúcnosti. Ja by som preto chcel navrhnúť, aby sme sa riadili bežným formátom výmen názorov to znamená, že najprv by som vyzvala pani komisárku, aby e, uskutočnila stručnú prezentáciu a potom dáme slovo našim členom, aby mohli položiť otázky. Pričom začneme koordinátormi, ktorí budú môcť položiť otázky ako prvý. Ak teda súhlasíte s takýmto postupom, myslím si, že môžeme pokračovať a pani komisárka, máte slovo, pokiaľ ide vašu prezentáciu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja by som sa najprv chcela poďakovať za vaše pozvanie, že som mohla opätovne prísť na výbor REGI. Vlastne som to prvýkrát od vypočutia v septembri. Ako iste viete, ja veľmi rada budem chodiť na váš výbor. Totižto myslím si, že pokiaľ ide tieto politiky, pracujem na nich spoločne a úspech môžeme dosiahnuť iba spolu. Najprv by som vám chcela popriať veľmi úspešný a šťastný rok pre vás ako aj vaše rodiny ako som už povedala, od vypočutia prešli už 4 mesiace. Toto bolo pre mňa veľmi krátke. Samozrejme, že viem, že vy ste začali pracovať na mnohých správach vlastnej iniciatívy, kde sa snažíte riešiť viaceré dôležité veci pre naše politiky a ja sa už teším na eh, plodné diskusie o týchto správach, keď budú pripravené. Z našej strany tieto 4 mesiace boli tiež naplnené aktivitou a veľmi rada môžem teraz prezentovať prvé výsledky našich krokov. Zase o tri hlavné oblasti, tu to o schválenie nových operačných programov, implementácia programov od 2007-2013, potom kohezné politika, ich príspevok k investičnému plánu. Tu ide o balík predsedu komisie Junckera. Pokiaľ ide o schváľovanie nových operačných programov, pokiaľ je nové programovacie obdobie, spomínam si na ten koncept, ktorý ste vedeli v rámci vášho e, uznesenia minulý rok v novembri a vtedy ste poukázali na tie riziká, že by mohlo dojsť k omeškaniu realizácie projektov, čo mohlo ohroziť kapacity miestnych regionálnych e, orgánov, pokiaľ ide o zabezpečenie investičných plánov v čase krízy. Samozrejme, ja som pochopila tieto vaše obavy a e, my, nás to tiež veľmi znepokojilo. Ako všetci viete, európske regióny trpia, pokiaľ ide o dopady hospodárskej krízy. S týmito sme konfrontovali 7 rokov a naše politiky sú vlastne jedným z mála zdrojov nádej, pokiaľ nové investície do reálnej ekonomiky. Takže my sme spoločne skonštatovali, že ľudia, ktorí prišli o prácu, by nemali ďalej čakať. Preto som veľmi rada, že môžem s vami hovoriť o prvých výsledkoch, ktoré sa nám podarilo doteraz dosiahnuť. Do konca minulého roku, v decembri, sme schválili 158 programov regionálnych politík. Išlo tam o RDF, kohezné fondy, viac ako 40 operačných programov sa pripravuje a to v kontaste postupu prenosu, takže celkovo to znamená 75 všetkých programov, pokiaľ ide o investícii do zamestnania a rastu a v období január 2014, január 2015 63 programov v rámci investícií, pokiaľ ide o cieľ rastu a zamestnanosti sa podarilo zrealizovať, zatiaľ čo iba 15 sa podarilo v tom istom období zrazu roku 2007, čo bol prvý rok programovacie obdobia, takže myslím si, že sa to veľmi zlepšilo v tomto prípade. Vnímame vaše obavy z konca minulého roka a tu ide o úsilie, ktoré sa musí vykonať v súvislosti posledných mesiacov roka. Samozrejme, že vieme, že bolo možné schváliť ešte viac programov, bol tu istý tlak zo strany členských štátov. ako si spomínate, Svojho časom sa rozhodla veľmi jasne, nechcela som ohroziť kvalitu, nechcela som sa unáhliť. Totižto tieto operačné programy, ktoré sa prijímajú, celkovo je to rámec pre kroky v najbližších desiatich rokoch, takže je veľmi dôležité pozorne zvážiť všetky programy. Samozrejme, vieme, že ľudia potrebujú tieto zdroje, ale je veľmi dôležité preukázať to, že toto nie sú nejaké presuny v rámci rozpočtu ani charita, je to vlastne politika, ktorá sa týka rozvojových politík a ktorá znamená jasnú mieru zodpovednosti. Takže budeme pokračovať, komisia bude pokračovať v najbližších mesiacoch, pokiaľ ide o realizáciu tejto zodpovednosti, pôjde o to, aby sa uplatnili čo najlepšie programy a toto bude znamenať aj to, že sa vytvoria nové postupy, napríklad pokiaľ pôjde o prostriedky, ktoré neboli, e, tak povedať, stanovené v roku 2014 a tu ide vedročný finančný rámec a potom rozpočet na tento rok. To znamená, že komisia vo februári príjme návrh, pokiaľ ide o úpravy vedročného finančného rámca a samozrejme bude dôležité viesť diskusie s Európskym parlamentom, Európskym predsedníctvom a to preto, aby sme zabezpečili to, že sa nám nakoniec podarí zabezpečiť rýchlu revíziu a že rýchlo vstúpia do platnosti zvyšné programy. Ak sa budeme riadiť týmto časovým rámcom, som si istá, že sa to podarí. Zvyšné programy budú pripravené na schválenie do mája. Je to realistické, samozrejme je to aj vec politickej vôle zo strany všetkých aktérov, pokiaľ ide implementáciu obdobia 2007-2013 a príslušných programov, pokiaľ ide o pokrok využívania prostriedkov v tomto období, tak ten je skutočne značný. Čerpanie fondov zrástlo z 59 alokácií na konci roku 2013 na 75 na konci roku 2014. To znamená, že 14 miliárd eur platieb sa vlastne um, zasalo v posledných dvoch týždňoch minulého roku, ale samozrejme to ešte nestačí. Niektoré členské štáty majú veľké problémy, pokiaľ ide o plné vyčerpanie alokovaných zdrojov. Ako komisárka pre regionálne politiky už som začala tak pracovať s tými členskými štátmi, ktoré majú tu určité problémy a preto sme vlastne vytvorili špeci- špeciálnu task force, ktorá sa zaoberá implementáciou za účelom toho, sme podporili členské štáty v rámci ich úsilia. Pokiaľ je toto úsilie, ešte to nebude jednoduché. Samozrejme, je tu o to, že musíme spolupracovať s členskými štátmi a riadiacimi orgánmi. Musíme spoločne hľadať všetky možnosti, ako vlastne poskytnúť tieto prostriedky tým, ktorí by mohli čerpať pokiaľ o kohezné, kohezné politiky, to je vzdelané riadenie a zodpovednosť. To znamená, že bez na našu pomoc a snahu bude to fungovať celé, iba ak to bude plné zapojenie všetkých zainteresovaných subjektov, efektívne partnerstvo, to nie je žiadny prázdny termín, ale to je skutočný nástroj v týchto politík. No a ja pevne verím, sa môžem spoliehať na vašu podporu, pokiaľ ide o to, aby ste vlastne doma informovali o tomto posolstve ako aj na politike ich príspevok k Junckerovmu plánu. Ako iste viete, komisia práve predložila legislatívny návrh, ktorý sa týka Európskeho fondu pre strategické investície v rámci kohezného postupu. No a myslím si, toto je veľmi jasný krok smerom tomu, ako zabezpečiť veľký úspech investičného plánu. Toto je vlastne iba jeden z pilierov celého plánu. Kohezné politiky sú zásadnou súčasťou tohoto plánu. Nový plán, rámec politik vytvára nové nástroje, ktoré sa majú zaoberať výzvami, ktoré sú pred nami. Pokiaľ tieto nové výzvy sú to finančné nástroje, ktoré sú veľmi slubné, preto komisia pozbudzuje všetkých partnerov regióny a miestne regionálne orgány, aby čo najviac využívali finančné nástroje. Tieto nástroje majú určitú charakteristiku, znamenajú multiplikačný efekt. Toto potrebujú všetky regionálne orgány v čase, keď je nedostatok verejných zdrojov. Takže keď budeme využívať finančné nástroje, zvyšujeme návratnosť každého investovaného eura, takže je to rizikové ehm, investície, pôžičky, úvery a tak ďalej, potom prepojené s novým nariadením v tomto období. Tento nástroj môže podporiť projekty v rámci každého tematického cieľa, podporiť malé a stredné podniky, energetickú účinnosť, dopravu a tak ďalej. Na prvý pohľad sa možno zdá, že tieto nástroje sú veľmi sofistikované pre miestne regionálne orgány, ale ja by som chcela všetkých pozbudiť, aj u nás, naše generálne riaditeľstvo a jednotky, aby spolupracovali, hovorili o týchto veciach. Je to totiž to zvláštne, že v niektorých krajinách tieto nástroje fungujú a v niektorých iných nie a myslím si, že potrebujeme mať e, výmenu najlepších skúseností a postupov, pokiaľ je výmenu pre využívanie týchto finančných nástrojov. Toto je veľmi dôležitý stroj a multiplikátor našich prostriedkov. Takže ja si myslím, že tieto nástroje môžu zabezpečiť výraznú zmenu v regiónoch, Viem, že tu boli isté pochybnosti, ale teraz sa zdá, že viaceré štáty pracujú v tejto oblasti a to je veľmi rozhodujúce pre členské štáty, aby sa začalo pracovať a aby sa učili, vymenili si skúsenosti, využívali tieto finančné nástroje. To znamená, že musíme podporovať všetky orgány a partnerov, aby rozvíjali svoje kapacity, aby teda mohli riadiť tieto nástroje. No a preto ja by som sa chcela ospravedlniť o štvrtej budem musieť odtiaľto odísť. Totiž to ide o to, že mám nejaké ďalšie stretnutie, podporujem miestne regionálne orgány, ktoré, sa, ktoré chcú využívať tieto fondy, spolupracujeme s Európskou investičnou bankou, sú to rozličné riadece, orgány a pokiaľ ide o tieto finančné nástroje, snažíme sa ich maximálne podporať. Zároveň by som chcela dodať, že minulý týždeň komisia schválila usmernenie, pokiaľ zabezpečenie lepšie rovnováhy medzi fiskálnou zodpovednosťou, štruktúralnými reformy a nevyhnutnosťou podporovať investície. V minulosti bolo zameranie na fiskálnu zodpovednosť, to je vám iste známe, a pokiaľ je fiskálnu zodpovednosť a štrukturálne reformy, tie sú iste nevyhnutné, ale nestačí to, sú to aj ďalšie podmienky na to, ako vytvoriť pracovné miesta a zabezpečiť hospodárske rast, je dôležité posilniť investície a to je veľmi urgentné. Takže ide o to, že členské štáty a regióny podporujú naš, potrebujú našu podporu no a v rámci týchto usmernení a za istých podmienok pokiaľ ide o vnútroštátne kofinancovanie v rámci politik, bude vyňaté z kalkulácie e, schodkov rozpočtov. Toto je určitá doložka, ktorá zabezpečuje stimuly na to, aby sa zabezpečili aj štruktúrálne reformy. No a potom ďalej, pokiaľ ide o krajiny, ktoré sú konfrontované s nadmerným deficitom, komisia má možnosť odporučiť určité úpravy a upraviť aj tú lehotu pre korektúry, takže vidíte, vytvárame určité podmienky, ktoré môžu významným spôsobom prispieť tomu, aby tento investičný plán bol úspešný. No a blížim sa už k záveru, ale nechcela by som aj príhovor ukončiť bez toho, aby som nehovoril o jednej téme, ktorú ja považujem za skutočne veľmi dôležitú, pokiaľ ide o naše politiky. Tu ide o to omeškanie v rámci platieb, ináč by som bola kritizovaná, že som nehovorila o tejto téme. Ako iste viete, 19 miliard eur to bola suma nesplatených faktúr, ktorá sa týkala Eh, štrukturálnych eh, eh, fondov a kohezných fondov, takže to je vec, ktorú sa podívam veľmi vážne. V každom prípade sa vám chcem poďakovať za vašu pokračujúcu podporu, pokiaľ ide o zložité rokovanie v rámci rozpočtu, rokovaniu rozpočtu. Myslím si, že je dôležité je ukončiť tento nabalovací efekt, o ktorom sme tu hovorili v septembri. Takže vďaka vašej podpore sa nám podarilo stabilizovať tam tie nedostatky, tam tie preplácania, ale je dôležité, aby tri inštitúcie pracovali na pláne preplácania v období 2014-2020. Je to veľmi dôležité, musíme tu všetci spolupracovať, takže kolegyne, kolegovia, ja už som hovoril dosť dlho a chcela by som teraz zúrazniť to, že ja by som rada eh, sa vracala do tohto výboru, a samozrejme, chcela by som stretovať v rámci iných kontextov, ako sú napríklad neotvorených dverí. Myslím si, že to môžeme spolu pripraviť, aby sme sa zúčastnili tohoto významného týždňa Dňa otvorených dverí, ktorý sa skutočne v októbri. Budú aj ďalšie príležitosti, aby sme hovorili o týchto veciach. Takže ide o to, že sú pred nami významné výzvy a ja sa už teším na dialog s vami, pokiaľ je o tieto témy, ako aj ďalšie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a som pripravená zodpovedať vaše otázky. Thank you, Commissioner. Uh... Ďakujem pekne, pani komisárka. Áno, vy ste už hovorili o tom a ja by som chcela pripomenúť členom nášho výboru, že na nešťastie pani komisárka má dnes, dnes ešte ďalšie záväzky, takže má nejaké ďalšie termíny, zúčastňuje sa dôležitej konferencie, takže máme tu časové obmedzenie, máme asi 45 minút dispozícii a ja by som chcela požiadať koordinátorov, aby začali prvo, prvé kolo otázok a dám slovo pánovi Nistelrojovi. Ďakujem pekne. V mene EPP by som sa chcel poďakovať pani komisárke za to, že ste prišli dnes medzi nás. Ďakujem pekne aj za skutočne také hladké, hladké začatie vaš, vaš, vašeho funkčného obdobia. Áno, položím aj ja viacero otázok, aj chcem, nechcem hovoriť preto dlho, aj kolegovia sa chcú vyjadriť. Takže vy ste hovorili o tej problematike tých splatených faktúr. Áno, my vám veríme, že je to celkovo správnym smerom a že intenzívne na tom pracujete. Chcem sa spýtať, či skutočne nám môžete poskytnúť, aká je aktuálna situácia, totiž to, v ktorých štátoch, z ktorých štátov sa to týka, a do akej miery toto omeškanie pri platbách eh, sa bude zvládať. Totiž to je to zložitá situácia, ak jednoducho tam nie sú financie, ktoré by sa preplácali a programy sa končia, je to zložité, takže ja som sa pýtal na to už na vypočutí, vy ste tedy prislúbili, takže ja som sa spýtať, či od, do dvoch týždňov by ste nám mohli dať nejaký prehľad o tom, aká je aktuálna situácia a aká je situácia pre jednotlivé štáty. Totiž tam máme tu určité signály z jednotlivých štátov. Áno, niektoré štáty to zvládajú, dali do toho vlastné zdroje, niektoré štáty nie. Takže ja by som bol rád, keby ste nám poskytli e, na výbore regií úplnú informáciu. Druhá otázka sa týka makroregiónov. Je pravdou, že je to dôležitou súčasťou našich politík, ale ja by som sa chcel jasne vyjadriť v tom zmysle, že my Nechceme, aby Európa bola pokrytá rozličnými formami makroregiónov, kde každý by nejako fungoval cezhranične, už sú tu terajšie, teraz nejaké nástroje. EPP nechce podporovať nejaké ďalšie rozbehnutie makroregiónov v Európe, takže bolo by dobre, keby ste sa k tomuto vyjadrili jasne z vašej strany. Ďakujem. Okay, the commissioner would like to, to... Komisia by chcela odpovedať. Máte nejaké informácie pre pána Nistelroja? E, chcete odpovedať teraz? Áno? Áno? Alebo možno e, budeme teraz pokračovať e, s koordinátormi a potom, sa, potom odpoviete. Pani Krel, ďakujem. Mám dve krátke otázky. Som veľmi rada, že už je schválených toľko operačných programov. Moja prvá otázka. Sú nejaké členské štáty, ktoré majú schválené iba málo operačných programov alebo žiadne? Sú nejaké osobitné ťažkosti v niektorých štátoch? Druhá otázka, ktorá ma zaujíma. Ako bude v budúcnosti fungovať eh, interpretácia flexibility v rámci paktu stability, e, ako sa to bude interpretovať v oblasti politiky kohéznosti. Ja a pán Lambert sme rokovali o všeobecnom nariadení a snažili sme sa do toho zapracovať tzv. zlaté pravidlo, ktoré hovorí približne to, čo teraz e, interpretovala aj komisia. Ale mne nie je jasné, ako by to malo fungovať. Ja sa teraz teším, že to môže fungovať e, bez toho, aby to niekto komentoval. Ja sa veľmi teším. My sme sa v minulosti veľmi snažili, aby sa to nepresadilo, ale chcem vedieť, ako to bude vyzerať v praxi. Ďakujem, hovorí predsednička teraz za ECR, pani Tomašič. Alebo nie? Ďakujem. sú nové členské štáty, ktorých vlády ešte stále nie sú veľmi úspešné v tom, aby priťahovali alebo využívali európske fondy. Tieto štáty, respektíve vlády, tým, že nič nerobia, sú bremenom pre Európsku úniu. Môže komisia nájsť nejaký spôsob, aby donútila nový členský štát, aby robil svoju prácu, môže robiť niečo prostredníctvom um, economic governance. A teraz za ALDE pán Miltonburg. Ďakujem. Pani predsednička, ja budem stručný. Najskôr chcem srdečne privítať komis- pani komisárku. Dúfame, že sa budeme stretávať často v nasledujúcich rokoch. Želám vám veľa úspechov a dúfam, že naša spolupráca bude úspešná. Vy ste sa toho už dotkli. Operačné programy sa spúšťali veľmi pomaly. Už teraz sú v omeškaní jeden rok tak povediac. A ja sa chcem spýtať, ako sa chcete postarať o to, aby tie štáty, ktoré majú problémy s absorpciou peňazí, s využívaním peňazí, aby v nasledujúcich rokoch mohli, in, mohli investovať peniaze. Keď uh, sa teraz pozriete späť uh, do minulosti na tento proces. Viem, že túto prácu nerobíte ešte dlho, ale už ste sa eh, veľa naučili o tom, ako fungujú útvary komisie. Chcem sa spýtať, či by nebolo dôležité zabrániť tomu, keď sa o niekoľko rokov začne príprava na ďalšie programovacie obdobie, zabrániť tomu, aby sme sa dostali opäť do tej istej situácie, aby sa nezopakovala história, aby nedošlo opätovne k omeškaniam, pretože tento začarovaný kruh musíme prelomiť jedného dňa. Druhá otázka. Ako e, chcete zaobchádzať s týmito novými členskými štátmi? Tie nové signály sú znepokojúce Ako chcete zariadiť, aby pri vynakladaní európskych peňazí neboli zanedbávané kontroly? Ja viem, niekedy sa kontroly preháňajú a zaťažujú malé a stredné podniky. Tam nesmieme kontrolovať zasa príliš. My potrebujeme zaručiť taký systém, ktorý sa bude opierať v prvom rade o dôveru, nie o nedôveru. Takže nie príliš veľa kontrol. A ako to vyzerá s plánom Urban Agenda. Bude to naozaj znamenať e, v rámci tohto politického sľubu e, posilnenie tej mestskej agendy? Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pani komisárka, za to, že ste prišli medzi nás. Ja mám viacero otázok, ktoré vám chcem e, položiť a týkajúca časových plánov. Vy ste už niečo o tom povedali. A ďakujem samozrejme aj za prácu Európskej komisie na validácii čo najväčšieho počtu programov do konca eh, minulého roka. Ešte stále musíme validovať projekty v objeme 220 miliard. Dúfam, že Rada aj komisia sa o tu budú snažiť, aby sme sa vyhli nepríjemným prekvapeniam. Pokiaľ ide o tie operačné programy, bolo by zaujímavé keby naša komisia, pardon, keby náš e, výbor e, mal informácie o tom, aké investície si volia v rámci jednotlivých programov regióny, aby sme vedeli, na aké ciele sa orientujú tie nové programy na obdobie rokov 2014 až 2020. Druhá pripomienka sa týka Junckerovho plánu. Viete, že súkromné, súkromní investori často nechcú veľmi riskovať a chcú radšej investovať do veľkého ekonomického európskeho kapitálu a chcú investovať do veľkých regiónov. Avšak existujú aj veľké potreby v tých menej rozvinutých regiónoch Európy. A moja otázka je, čo môže urobiť komisia, aby e, preorientovala tie investície do tých oblastí, ktoré majú ťažkosti a čo môžete urobiť, aby sa investovalo do mladých. Aj tá záruka pre mládež by mohla prispieť k tomu, aby mladí v tých zanedbaných regiónoch e, dostávali investície. Pretože súčasný európsky kontext je taký, že je potrebné vytvárať podporované investície, zaručované investície. A my koheznou politikou práve môžeme k tomuto prispieť, tak aby mladí ľudia v týchto problémových regiónoch neboli rekrutovaní do rôznych sektárskych hnutí. No a e, posledná otázka, čo komisia chce urobiť, aby urychlila e, zriadenie Európskej prokuratúry. To je veľmi dôležitá vec, aby sme ostali dôveryhodní v oblasti využívania európskych fondov. Pani Vana, nech sa páči. Ďakujem, Vítam vás, pani komisárka. Vítam vás v našom výbore. Ďakujem za informácie a údaje, ktoré ste nám dali. Ja mám jednu špecifickú otázku k tomu investičnému plánu a ako kohezná politika súvisí, ako je prepojená s investičným plánom. Takže chcem vedieť, ako zabránite tomu, aby sa vzdialovali od seba rozvojová politika respektíve aby tá práca, ktorá sa urobila v výbore REGI v posledných rokoch, e, napojenie koheznej e, politiky a štrukturálnych fondov na udržateľnosť, e, ciele Európa 2020, environmentálne ciele a tak ďalej. V Európe sa v koheznej politike vyvinuli určité zásadné princípy, napríklad partnerský princíp alebo zapájanie regionálnych subjektov, občianskej spoločnosti a tak ďalej. Snažili sme sa vytvoriť v koheznej politike e, európsku pridanú hodnotu a Takisto tú teritoriálnu dimenziu, regionálnu dimenziu sme zohľadňovali. No a ten nový investičný plán, ktorý vytvára nový fond, tam neplatí väčšina z týchto spomenutých pravidiel. A ja sa teda pýtam, či tu nevidíte nebezpečenstvo toho, že sa paralelne budú vyvíjať dve odlišné investičné politiky. Jedna investičná politika bude obsahovať štrukturálne fondy pre tie chudobnejšie e, štáty a potom ten FC fond pre uh, tie bohatšie štáty a tým vlastne nedosiahneme súdržnosť európskych štátov, nedosiahneme tú územnú kohéznosť, ale naopak bude tu odlišný e, rozvoj rôznych regiónov Európy. Ďakujem teraz pani Damato. Ďakujem, príjemný dobrý deň prajem. Ďakujem vám veľmi pekne, pani komisárka, za to, že ste sem prišli. Vy ako bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu viete, že je dôležité udržiavať tento pravidelný kontakt s výborom parlamentu. Chcem sa spýtať na operačné programy, ktoré neboli ešte schválené. Nechcem sa sústrediť iba na e, tú krajinu, ktorá ukončila práve svoje predsedníctvo. Nie, toto sa týka celej EÚ. Ja chcem eh, pochopiť, eh, kto nesie zodpovednosť. Pretože teraz um, ukazujú na seba prstom regióny a ústredné vlády a prehadzujú si tú zodpovednosť, ale my toto musíme rozriešiť, aby naozaj tie fondy a prostriedky finančné sa začali využívať. No a teraz by som chcel ešte vedieť, by som chcela ešte vedieť, vy ste hovorili o tom centre. Tá pomoc sa nemôže týkať iba administratívnej podpory, ale musí to byť aj e, praktická pomoc, aby sa lepšie mohli tie fondy využívať. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, po tom, čo sme si vypočuli otázky od koordinátorov a od našej politickej skupiny, tak vás poprosím, aby ste odpovedala na otázky. Ďakujem. Pokiaľ ide o meškanie našej práce, uznesenie v novembri, ktoré som už spomínala, je v tomto kontexte dôležité. Vy ste zdôrazňovali, že je to naliehavé doplatiť tie e, nevyplatené financie. Ako ale viete, ja som sa stretla práve s komisárkou Georgievou a s generálnymi riaditeľmi DG Regio a DG Budget a hľadali sme spôsob, ako tieto nevyplatené pohľadávky doplatiť. Vďaka Európskemu parlamentu sa nám podarilo stabilizovať tento efekt snehovej gule. Teda my sme to číslo stabilizovali. To, čo sme mali v novembri, ostalo nezmenené až doteraz, do januára. 90 miliard. Komisia e, vypracovala scenáre na marec 2015, v ktorom už budeme mať aj čísla pre hlavné politické oblasti, pretože toto sa netýka iba regionálnej politiky. V roku 2015 budeme musieť takisto implementovať plán, aby sme znižovali postupne počet nezaplatených faktúr za obdobie 2007 až 2013. V každom prípade je to veľmi dôležitá záležitosť a ja vás môžem uistiť, že o dva týždne budete mať plán. Ja nemám presné čísla za každý štát, aký veľký problém je toto v jednotlivých štátoch, ale ubezpečujem vás o tom, že moje služby a DG Regio vám v najbližších dvoch týždňoch dá dokumentáciu. Ehm, poslanec, budeme to mať naozaj do dvoch týždňov, aby sme mohli jasne poukázať na to, kde je problém, aby sme mali čísla? Komisárka. Teraz k vašej druhej otázke makroregionálnej stratégie. Podľa mňa je to trošku iný pohľad komisia a parlament, pretože ja som fanúšikom makroregionálnej stratégie. Ja som práve spustila Jadransko-Jonský makroregión, makroregionálnu spoluprácu. Bolo to politické rozhodnutie, ktoré si nevyžiada rozšírenie v najbližších piatich rokoch podľa mňa je našou morálnou povinnosťou vytvárať rámce, ktoré budú zapájať do spolupráce aj nečlenské štáty. Môžem hovoriť ďalej po rumúnsky? Ja som presvedčená, že štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie, budú využívať makroregionálne stratégie, aby našli určité riešenia na to, aby mohli napríklad si s nami vymieňať osvedčené postupy. Napríklad jadransko ionská stratégia, tam máme štyri členské štáty, Grécko a Taliansko sú medzi nimi taktiež. Tieto štáty majú veľké skúsenosti e, s turizmom, s cestovným ruchom a môžu tieto skúsenosti odovzdávať Čiernej hore a Bosne a Hercegovine. Čiže podľa mňa takáto spolupráca s nečlenskými štátmi môže byť veľmi výhodná pre tie štáty. A práve vďaka týmto makroregionálnym stratégiám môžeme nachádzať takéto dobré riešenia. Takisto máme podobnú stratégiu pre Dunajský región, pre Pobaltie. Ako som už povedala, v Miláne sme mm, zahájili túto e, jadransko-jonskú stratégiu a takisto by sme mali vytvoriť podobnú stratégiu pre alpský región. Som presvedčená, že členské štáty tam budú nachádzať, identifikovať užitočné riešenia. Tá regionálna politika to nie sú iba peniaze. Asi so mnou súhlasíte v tom, že mnohé regióny jednoducho nedokážu využiť peniaze, pretože nemajú na to administratívne kapacity, alebo sú tam iné dôvody. Je veľmi dôležité hľadať e, riešenia, aby sme mohli pomáhať týmto členským štátom, ktoré som spomínala, aj tým nečlenským. A teraz budem hovoriť opäť po anglicky. Pani Krell, vieme, že máme členské štáty, ktoré majú nízku implementáciu a makroregionálna stratégia je jeden zo spôsobov, ako toto čiastočne riešiť. Ale potom tu máme ešte aj Task Force, tá je ešte dôležitejšia, tá bola zriadená koncom decembra aby e, pomohla členským štátom, ktoré majú problémy s implementáciou. Máme 8 členských štátov, ktoré majú nižšiu ako 60-percentnú absorpciu financí. Takže my urobíme všetko, čo sa bude dať, aby sme pomohli týmto štátom. Ale ako viete, je veľmi dôležité, aby tá práca a to úsilie bolo spoločné, aby bolo na oboch stranách, pretože my nemôžeme popúšťať z náročnosti našej legislatívy a našich kritérií. A niekedy je ťažké uveriť, že v priebehu 11 mesiacov tie štáty urobia, urobia to, čo zanedbávali 7 rokov. Ale v každom prípade môžete sa spoľahnúť na to, že ja budem robiť všetko, čo bude v mojich silách. My sme zahájili návštevy expertov v členských štátoch. Začali sme Slovenskom, potom bude nasledovať e, Maďarsko a ďalšie štáty. Potom pre každý členský štát bude vypracovaný akčný plán. Ja som požiadala naše generálne riaditeľstvo, aby využívalo technickú e, pomoc, ak to bude potrebné, personál, e, ľudské zdroje, aj z týchto jednotiek, ak budú potrebovať. Pokiaľ ide o novo schválené programy, tie nezaplatené faktúry v oblasti koheznej politiky nemali žiaden vplyv na začiatok nových programov. Takže my ideme v podstate alebo pracujeme dvoma smermi. My chceme ukončiť dobré obdobie roku 2007 až 2013. Chceme izolovať tie nezaplatené faktúry, aby nemali vplyv na nové programy, aby sme teda mohli úspešne spustiť obdobie e, roku 2014-2020. Pokiaľ ide o flexibilitu, ako viete, my, bývalé kolégium komisie schválilo plán pre lepšiu implementáciu paktu rastu a stability v rámci existujúceho nariadenia, samozrejme, ale tieto nové usmernenia uznávajú aj dôležitosť e, európskej politiky koheznosti, pretože národné spolufinancovanie kohezných projektov dostáva osobitný štatút, osobitné postavenie v pakte rastu a stability. Niektoré členské štáty budú vyňaté z výpočtu rozpočtových deficitov, čo je podľa mňa veľmi dôležité. A tieto investičné doložky sa stanú permanentnou súčasťou pre členské štáty. Ďalšia otázka sa týkala opäť nových členských štátov. Bola to veľmi ťažká komplikovaná otázka. Ja si nemyslím, že členské štáty sú nejakým bremenom. Samozrejme, niektorí začali s implementáciou veľmi neskoro. Bolo to tak v prípade väčšiny členských štátov, dá sa povedať. Začali vždy neskoro v tom roku, v ktorom začali. Nechcem byť príliš prísna, samozrejme, ale poviem, že my sme zriadili tú pracovnú skupinu Task Force pre implementáciu práva a ten akčný plán, máme teda akčné plány pre každý členský štát a tieto akčné plány budú výhodné pre tieto členské štáty. Ja to chcem zdôrazniť aj po rumúnsky a preto poviem, že sme vyslali týmy DG Regio do všetkých členských štátov, ktorých úroveň implementácie je pod úrovňou 60 a my pomáhame týmto členským štátom, aby hľadali nejaké prostriedky, ako lepšie využiť európske peniaze, aby sa zvyšila tá ich absorpčná kapacita. Keď to porovnáme s obdobím rokov 2007 až 2013, myslím si, že môžeme povedať, že už teraz sme zaznamenali úspech, pretože 63 eh, operačných programov je už spustených a v rovnakom období, v predchádzajúcom finančnom období sme mali iba medzi operačnými programami z nich iba 15 schválených. Aby som odpovedala na otázku skupiny ALDE otázka znela, ako budeme postupovať v budúcnosti, aby sme sa vyhli eh, takýmto nepríjemným situáciám, ako máme dnes. Pokiaľ ide o kontroly, môžem povedať, že budeme organizovať audity. Komisia bude organizovať v každom členskom štáte audity môžem povedať, že väčšina nezrovnalostí, ktoré sme odhalili, um, väčšina týchto nezrovnalostí sa mohla už skôr odstrániť, nemuseli ani vôbec vyknúť, vzniknúť, keby členské štáty boli začali konať skôr. Budeme teda kontrolovať, ako sa vynakladajú peniaze a budeme kontrolovať dodržiavanie podmienok. Okrem toho je tu aj politický aspekt, budeme skúmať, či politický projekt je v súlade s cieľmi legislatívy a ak áno, budeme si klásť aj otázku, či tento projekt je logický a morálny, či naozaj hľadá riešenie krízy. My sme sa zamýšľali počas našich diskusí nad tým, že sa financujú kadernické salóny alebo golfové ihriska. V Španielsku sa diskutovalo v predminulom finančnom období práve o tejto problematike golfových ihrísk. Ja som vtedy ešte nebola samozrejme pri moci, takže neviem na to, um, neviem na to zareagovať, ale poviem, že teraz budeme podporovať hlavne projekty, ktoré budú vytvárať pracovné miesta. Audit Európskeho dvora auditorov nám odporúčal, aby sme už nepodporovali miestne letiska napríklad, lebo v Poľsku vznikla taká situácia, že sa miliardy investovali do takýchto miestných letisk, lokálnych e, letisk, ktoré potom prepravujú 10 až 25 tisíc pasažierov týždenne. My samozrejme ešte, pardon, my už vieme približne, čo členské štáty chcú uh, zapísať do toho inovačného plánu, ale opakujem, že my už nebudeme podporovať pochybné investície. My chceme financovať len také veci, ktoré nie je možné financovať e, zo súkromného sektora. Ako som už povedala, našim želaním je, aby sme povzbudzovali členské štáty v príprave kvalitných projektov na obdobie 2014 až 2020. Chceme projekty, ktoré naozaj niečo urobia pre ľudí. Chceme takisto, aby tie projekty boli v súlade s cieľmi legislatívy v tom ďalšom finančnom období. Pokiaľ ide o otázku pána Omaržeho, pokiaľ ide o operačné programy, my by sme od členských štátov chceli vedieť práve, aké oni plánujú investície pre obdobie rokov 2014 až 2020. Keď budeme mať už detaľnejšiu predstavu, tak budeme informovať Európsky parlament aj váš výbor o týchto investíciách a tie investície musia byť v súlade s tematickými cieľmi, ktoré váš výbor schválil a zapísal do legislatívy. V rámci časti plánu inovácie a výskum chceme schváľovať iba inováciu, iba výskumné projekty a nič iné. Ako ste povedali, mladí sú samozrejme prioritou. Bohužiaľ, ale regionálna politika, my tu máme tú štruktúrálnu stránku, musíme sa zosúľaďovať a koordinovať samozrejme aj so, e, s, komisi- s, s generálnym riaditeľstvom pre sociálne záležitosti. Takže to, pros- to prospieva aj mladým. O dva týždne sa zúčastním na každoročnom zasadnutí odľahlých regiónov a budeme detailne diskutovať o plánoch, o problémoch, ktoré sú špecifické pre tieto odľahlé regióny. Sú to regióny, na ktoré nesmieme zabudnúť. A preto potrebujeme konkrétne plány špecificky pre tieto odľahlé e, regióny. Pokiaľ ide o Junckerov investičný plán, Neexistuje mechanizmus na využívanie štrukturálnych fondov, taký paušálny je potrebné preskúmať každý projekt, aby sme zistili, či ten e, investičný fond, nový investičný fond môžeme použiť na daný projekt. Tento e, fond pre strategické investície doplní naše vlastné fondy, ktoré máme pre e, regionálnu politiku. Avšak, to bola ďalšia otázka, ktorá súvisí s vašou, e, pani Vanna, o geografických e, kódoch. Momentálne sa to nepredpokladá v legislatíve, tak ako je to teraz, e, ten Junckerov plán, ale myslím, že sa hovorí o tom Európskom parlamente, o tom, A ja sa domnievam, že musíme veľmi pozorne sledovať tieto investície tak, aby neprehlbovali ešte nerovnosti, ktoré už teraz existujú. No a z tohto pohľadu ja osobne sa domnievam, že potrebujeme diskusiu, aby sme zistili, či naozaj potrebujeme tie geografické kvóty pri implementácii týchto investícií. teraz existuje tá, to pravidlo, kto prv príde, ten prv melie, ale nie som presvedčená o tom, že toto pravidlo je výhodné pre tie menej rozvinuté regióny. Samozrejme, legislatíva bude schválená po diskusii, po rozprave v Európskom parlamente. A ja chcem poprosiť váš výbor, aby ste sa postarali o to, aby tá legislatíva bola pripravená na neskôr v júni. Tá legislatíva, na základe ktorej sa spustí Junckerov plán, aby mohol začať e, fungovať už v lete. Viete, že bude existovať jednotné centrum, ktoré bude príjmať tie projekty, bude robiť výber, bude schváľovať technickú pomoc pre členské štáty tak aby tie členské štáty presne vedeli, ako e, predkladať dobré, solidné, seriózne projekty, aby mohli využívať tento fond pre strategické investície. Pani Damato, vy ste sa pýtali na Taliansko. Áno, Kalabria, Sicília a Kampánia sú tri e, regióny, ktoré majú problémy. Chceme pripraviť konferenciu. To, tieto tri regióny, to sú tri posledné regióny, ktoré poslali projekty do operačných programov a teraz tieto projekty komisia analizuje. Prečo tak meškali? Pretože na úrovni regionálnej vlády existovala blokácia. Um, národná a regionálna vláda sa medzi sebou blokovali navzájom. Počas rokov 2007 až 2013 Štátne spolufinancovanie bolo 50 pre tieto programy, potom ale došlo k úprave a toto číslo sa znížilo na 25 Samozrejme, každý členský štát rozhoduje o tom, do akej miery bude projekty spolufinancovať v tomto členský štát, je suverénny, ale v prípade týchto troch regiónov chýba úplne koordinácia medzi e, úrovňou vlády a regiónov a preto to spôsobuje tieto omeškania. Pre tieto e, regióny musíme nájsť riešenie, pretože ja som presvedčená, že Európska únia urobila už veľké zmeny, veľké úsilia v posledných rokoch. Tieto regióny na juhu Talianska dostali miliardy eur, ale tieto miliardy nevygenerovali hospodársky rast ani nové pracovné miesta. A preto táto e, task force, ktorú som spomínala, musí teraz analyzovať e, túto osobitnú situáciu, veľmi špecifickú situáciu e, týchto južných regiónov, regiónov Medzočorno, pretože existujú napríklad aj východoeurópske štáty, kde keď sa naozaj snažia, tak tie nerovnosti sa odstraňujú a tie východoeurópske štáty začali robiť zmeny neskôr. Ale keď tieto štáty Strednej a Východnej Európy dostali technickú pomoc, tak začali profitovať z európskych peňazí. Začali sa tam už diať zmeny, znižo- začali sa znižovať tie nerovnosti a preto musíme tú taliansku situáciu zanalýzovať. E, prečo tam neustále opakovanie dochádza k tým problémom? <laughs> No, ďakujem pekne, že ste odpovedali na otázky. No a ja teraz môžem jedno kratšie kolo otázok podpredsedov parlamentu, pán Valkoser, a podpredsedu, a podpredsedu výboru a ďalej pán Blanko López. Súhlasíte, súhlasí s tým skupina socialistov, aby sme aby mohli byť položené tieto tri otázky a pravdepodobne skončíme na čas, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som vám poďakoval za vaše vyjadrenia aj za vašu úprimnosť. Ste hovorili o všetkých témach. Nie tie, ktoré boli také citlivejšie, ako ste uznali. No a to si vyžaduje uznanie nás všetkých. Mám pár otázok. Otázka jedna pripomienka. Už hovoril pán Farnestároj o nesplatených platbách a ste odpovedali. No a teraz, čo som chcel povedať, mňa ste veľmi uspokojili, pani komisárka, v tom, že ste hovorili o týchto otázkach. Pre nás je veľmi dôležité výbor regi to, že sa zohľadňuje naša práca. Vy ste hovorili o výbor regionov. Je tam spolupráca, ktorá je veľmi dobrá. No a od 5. do 15. októbra regióny a mesta Európy partnermi v investíciách a realizácia. Keď podujete sa uskutoční, no a to ma veľmi uspokojilo, že ste o tom hovorili a že ste to zohľadnili ako základnú vec. Ide skutočne o to, že viac ako vystupujeme veľa osôb. Pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem pekne. ja by som sa pani komisárky chcel spýtať na tie finančné nástroje, ktoré Európska komisia predstavila v decembri. No a je to zdvojnásobenie a využitie, ktoré sa plánuje, aby som sa chcel spýtať na to, ako si predstavujete premietnutie tohto dvoj, zdvojnásobenia využitia operačných programov, ktoré už boli väčšinou schválené ako sa toto môže prejaviť v tých operačných programoch? Ja dúfam, že v budúcnosti pani komisárka bude mať viacej času aj na ostatných kolegov, pretože tá debata je veľmi zaujímavá. Ďakujem pekne. Teraz pán Lang López. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. A ja by som vám chcel poďakovať za informácie o nevykonaných platbách, o ktorých ste hovorili. Ale jedna vec, tie nerealizované platby, to ste vy zdedili. V priebehu dvoch mesiacov nemôžeme od vás požadovať, že vyriešite to, čo sa celé roky neriešilo. Takže ja žiadam o zhovievavosti rečníkov EPP. No a rád by som sa tiež venoval téme, ktorá ma trochu znepokojuje, o čom ste tiež hovorili. V krajinách existujú problémy, ktoré potrebujú práve v tých krajinách, ktoré potrebujú investície. A to je výsledok toho, že nie všetky prostriedky v oblasti investícií boli vydané v príslušnej v príslušnom plánovacom období by zle, keby sme prišli o tieto prostriedky, ktoré Európska únia poskytuje v koheznej politike, pretože práve tieto krajiny ich eh, mimoriadne potrebujú, hlavne tie na juhu Európy. A preto by som sa chcel spýtať nasledovnú vec. Ako to chcete realizovať, ako ste už hovorili, ako chcete týmto krajinám pomôcť, aby eh, tie tie platby mohli vykonať, pokiaľ nebude ukončená programovacie obdobie. Už na zozname mám ešte 10 rečníkov, bohužiaľ nemáme dosť času, takže ospravedlňte ma prosím. Prepačte mi, ja slúbujem, že už zajtra začneme organizovať ďalšiu výmenu názorov s komisárkou. No, skontrolujeme si, overíme si, kedy nám to umožňuje program je jasné, že potrebujeme viac času. S komisárkou potrebujeme predikutovať eh, množstvo vecí a dúfam, že čoskoro budeme mať na to príležitosť. Takže teraz eh, máte, pani komisárka, priestor na odpovede. Ďakujem. Pokiaľ ide o dni otvorených dverí, Open Days, eh, to oktobrové fórum, Myslím si, že je to veľmi dôležitý prvok pre regionálnu politiku. S výborom regionov, s Európskym parlamentom a s Európskou komisiou veľmi dobre zorganizujeme toto podujatie, ktoré je veľmi dôležité a využijeme túto príležitosť na to, aby sme zdôrazňovali dôležitosť regionálneho rozmeru a regionálnej politiky. Domnievam sa, že hlas regionov je extrémne dôležitý. Som veľmi rada, že mnohí noví členovia výboru REGI majú praktické skúsenosti s regionálnou politikou a vedia veľmi dobre, čo je potrebné robiť v praxi. Ako som už ale povedala, aj počas e, stretnutí s výborom regiónov. Ja chcem udržiavať kontakt s orgánmi miestnej e, samozprávy a regionálnej správy. Ja pôjdem budúci týždeň na zasadnutie európskych obcí a regiónov kde sa tiež o týchto veciach budeme rozprávať. Teraz sa vrátim ešte k jednej otázke, ktorá sa týkala finančných nástrojov. Áno, my sme si želali zdvojnásobiť tieto finančné nástroji v spomínanom období na úrovni operačných programov. A ako som aj povedala, s Európskou investičnou bankou sme zriadili platformu, ktorá zabezpečí technickú pomoc a prizvali sme viac ako 400 zástupcov riadiacich orgánov zo všetkých členských štátov. Našim zámerom je nadvezovať priamy kontakt s Európskou komisiou, s Európskou investičnou bankou a s riadiacimi orgánmi. Viete, že v období 2007-2013 toto, tieto financie boli dispozícii iba na úrovni malých a stredných podnikov a mestského rozvoja. A v tomto období 2014-2020 tieto finančné nástroje budú môcť byť využité pre akýkoľvek projekt, e, napríklad e, infraštruktúra, obnoviteľné energie, úprava odpadových vôd, e, doprava a tak ďalej. Členské štáty napriek zložitosti, určitej zložitosti, e, sú schopné toto využívať, identifikujú osvedčené postupy v iných členských štátoch a tak ďalej. Španielsko, Malta a Francúzsko využili tieto finančné nástroje už doteraz. Jedno investované euro z, venier, z verejných peňazí potom generuje v ekonomike 3 až 4 eurá. Cieľom týchto finančných nástrojov je, aby sme e, multiplikovali ten objem investície v reálnej ekonomike. Také programy ako Jasper, Jessica, Jeremy podľa mňa nie sú členskými štátmi dostatočne využívané, dostatočne seriózným spôsobom. Máme štatistiky, ktoré hovoria o tom, že ak členský štát naozaj využil jeden z tých menovaných nástrojov, tak to generovalo potom veľmi konkrétne výsledky. Teraz sa vlátim ešte k tým nezaplateným faktorám. Áno, je to závažný problém, ako ste povedali, a musíme ho riešiť a my budeme naozaj sa usilovať, budeme robiť všetko, čo je možné, aby sme tento problém doriešili. Toto je ale problém rozpočtovej politiky EÚ, to nie je vyloženie právomoc komisára pre regionálny rozvoj. Preto je potrebné viesť dialog o tom s pani Georgia, Georgievou. My sme sa už aj obrátili na generálne riaditeľstvo pre rozpočet a pýtali sme sa, ako by sme mohli vyriešiť tento problém. Myslím si, že do toho môže intervenovať aj e, výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet, je to problém, ktorý musí riešiť DG Regio a takisto DG Budget. A tak ako vy, aj ja mám záujem na to, aby tie investície smerovali skôr do menej rozvinutých členských štátov. Parlament tu zohráva dôležitú úlohu, pretože on schvaľuje tú finálnu legislatívu, ktorá bude odhlasovaná v júni a od toho bude závisieť, ako budú prerozdelené potom tie investičné fondy. 315 miliard eur bude k dispozícii, ako už bolo povedané, ale budú ešte dodatočné peniaze okrem toho e, na investície do infraštruktúry. Ja som presvedčená o tom, že Európsky parlament zohra- bude zohrávať e, rozhodujúcu úlohu pri schvaľovaní tej podkladovej legislatívy. To už som povedala. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne za informácie, ktoré sme dostali. Pristúpili ste, že pošlete nám informácie o backloade a geografických rozmeroch do dvoch týždňov. Už sa na to tešíme. A ďalšie stretnutie sa budeme snažovať zorganizovať čo najskôr. Ďakujem a ja vám za všetko želám vám úspešný rok a, a len to najlepšie. Thank you. Okay, dear colleagues. Kolegyne, kolegovia. Okay, colleagues, may I Takže kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa. Prosím vás. Can we continue with the agenda of the meeting? No. Môžeme pokračovať. Zdá sa, že nie. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, usaďte sa a budeme pokračovať. No a ešte predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu, slovo dostane pán Fan Nistelrooy. Ďakujem veľmi pekne, len z hľadiska postupu. My sme veľmi radi, že komisárka prišla a oznámila nám tie dôležité informácie. Ale stále tam ešte bolo 10 poslancov, ktorí chceli sa prihlásiť. Ja viem, že si pripravili osobitné otázky, takže berme to tak, že teraz sa prebehol prvý polčas a keď príde na budúce, že odohráme ten druhý polčas a slovo dostanú poslanci, ktorí boli na zozname dnes, aby mali príležitosť položiť otázku. To je istý problém pre poslancov, ktorí mali otázky, ale nemohli sa vyjadriť. ďakujem pekne, ja už som to povedala, že prípravu ďalších, ďalších výmeny názorov s komisárkou začneme už zajtra. Závisí to od programu komisárky, nášho výboru, ale v každom prípade v nadchádzajúcich mesiacoch sa uskutočne výmeny s komisárkou na, o konkrétnych bodoch. Ja si zachovám tento zoznam poslancov, ktorí nemohli predložiť svoje otázky, položiť svoje otázky a nedočkali sa teda ani odpovede. Takže tento zoznam si necháme a budeme pokračovať v budúcnosti. Ďakujem pekne a teraz budeme pokračovať ďalším bodom nášho programu. A to je správa. Je to hodnotenie návrhu stanoviska o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov. Sloboda pohybu zamestnancov je jedna zo základných slobôd členov EÚ a jeden z pilierov vnútorného trhu EÚ zamestnanosť alebo výbor pre zamestnanosť a sociálne záležitosti eh, pripravil legislatívnu správu o návrhu komisie pre nariadenie na posilnenie európskej siete zamestnanosti a služieb zamestnanosti. Chceme, chceme na sa tým uľahčiť prístup a pracovníkov k týmto službám. Regín vypracúva k tomu stanovisko. Našou spravodajkyňou je pani Dančila a decem, na decembrovej zasadnutí nám načíta prvé svoje úvahy a dnes predloží návrh stanoviska. Ja navrhujem tu na predkladanie pozmenujúcich návrhov 12. na obed, teda o 12. na obed v piatok 30. januára. Budeme hlasovať potom na zasadnutí vo februári, tak aby výbor pre zamestnanosť dostal na čas naše stanovisko, keď budú hlasovať v marci. E, súhlasíte s tým, zastupcovia všetkých skupín? 30. januára v piatok o 12.00. To je lehota na predkladanie, predkladanie pozmeňovacích návrhov. Viac ako 10 dní. Nie sú žiadne pripomienky, takže pani Dančila, dostávate slovo. Ďakujem pekne, najskôr by som vám chcela poďakovať a všetkým želám šťastný nový rok 2015. Veľa spokojnosti. Každý deň viac ako milión európskych občanov prechádzajú cez hranicu, aby pracovali v susednom členskom štáte. Okrem toho, 7 miliónov európskych občanov v roku 2013 žilo v inom členskom štáte, ako je ich štát pôvodu a 78 z nich je ekonomicky aktívnych. Toto je možné, pretože európsky občania majú slobodu pohybu, pohybu, môžu hľadať zamestnanie v inom členskom štáte a nepotrebujú na to pracovné povolenia. Keď sa pozrieme na európske štatistiky, vidíme, že počet občanov, ktorí žijú v inom členskom štáte ako vo svojom, sa zvýšil o 60 od roku 2005 po rozšíreniach v roku 2004 a 2007. Ale to aj tak predstavuje iba 3,1 európskej pracovnej sily. Pohyb, mobilita vnútri EÚ sa potom o tretinu znížila, keď sa začala hospodárska kríza. Môžeme povedať, že mm, mobilita po dvoch rozšíreniach prispela k zvýšeniu HDP európskej 15 o 1% v rokoch 2004 až 2009. V mnohých regiónoch v členských štátoch pozorujeme, že ešte stále chýba kvalifikovaná pracovná sila. Napríklad počas e, dovolenkových období chýba pracovná sila, napriek tomu zasa, že máme aj nezamestnaných z toho 5 miliónov mladých nezamestnaných v Európe. Od e, roku 2009, od druhej polovice, v niektorých regiónoch EÚ e, rastie počet neobsadených pracovných miest, najmä v tých regiónoch, e, kde majú napríklad ekologické technológie, kde sú silné telekomunikácie, technológie a tak ďalej. A tieto regióny sú vynikajúcou príležitosťou pre všetkých, ktorí hľadajú e, zamestnanie. Existujú rôzne portály, ktoré poskytujú informácie a máme aj portál zdarma v 25 jazykoch, kde sú uvedené voľné pracovné miesta v, cere, v celej Európe a sú tam aj informácie o jednotlivých členských štátoch, o podmienkach života a tak ďalej. A vďaka tomuto portálu e, môžeme nasmerovať pracovníkov do sektorov, kde je nedostatok ľudí. Okrem toho existujú programy mobility, ktoré sa zameriavajú špecificky na mladých. E, táto stránka, ktorú spomínam, má 4 milióny navštevníkov každý mesiac a a viac ako 50 tisíc e, inzerátov ročne sa tam uh, objaví a tisíce, e, desať tisíce životopisov je zaregistrovaných na tejto stránke každý mesiac. Európska komisia navrhuje um, reformu tejto webovej stránky siete EURES a chce zvýšiť počet partnerov, ktorí budú ponúkať svoje služby mobility na tejto stránke a takisto chce konsolidovať spoluprácu medzi verejnými a súkromnými subjektami, ktoré tam ponúkajú mm, ktoré tam ponúkajú e, svoje pracovné miesta. Teraz e, e, si Európsky parlament želá, aby sieť EURES sa mohla rozvíjať a aby sa mohla harmonizovať v súlade s tým, ako sa mení spoločnosť. Ale návrh komisie nie je celkom jasný. Nechápeme z toho návrhu, aká bude tá koordinácia a spolupráca v rámci siete a takisto nevieme celkom, aká bude úloha sociálnych partnerov. Okrem toho návrh komisie nehovorí nič o tom, ako sa bude spolupracovať s Lichtensteinskom, Švajčiarskom, Norskom a Ehm, ďalším štátom, ktorý, a tieto štáty sú vlastne partnerskými štátmi siete EURES. Takisto e, budeme tu mať nové zodpovednosti. Ja sa domnievam, že štruktúra národná a cezhraničná by mala mať dostatočne veľký počet zamestnancov, aby bolo možné rozvíjať túto, tieto nové činnosti, vrátanie vzdelávacích projektov pre personál Viedli sme diskusie so zástupcami jednotlivých kancelárií Euresu v jednotlivých členských štátoch a ja si myslím, že je tu určité riziko, pretože nová reforma by mohla e, vyrobiť nerovnováhu medzi tými jednotlivými citlivými cezhraničnými jednotkami, ale to sú práve tie subjekty, ktoré majú najväčšiu zodpovednosť za tie informácie a umiestňovanie cezhraničných pracovníkov. Ľudia, ktorí pracujú v týchto e, subjektoch, už boli zapojení do projektov, ktoré financovala komisia a preto je potrebné využiť e, tie skúsenosti, ktoré už existujú, ktoré už získali tieto, títo zamestnanci, aby sme zabezpečili kontinuitu tejto štruktúry, tejto siete, aby sa zlepšila spolupráca s partnermi v iných členských štátoch, aby sme e, realizovali aj nové cezhraničné projekty. Táto reforma musí <clears throat> verejným úradom práce umožniť e, už je spolupracovať s tými organizáciami a subjektami, ktoré sa starajú o vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pracovníkov a to sa týka aj vzdelávania osôb, ktorí majú viac ako 40 rokov, tak aby mohli tieto osoby používať napríklad nové technológie inteligentným spôsobom, aby sa vyznali v nových technológiách. Je potrebné, aby tieto osoby mali prístup k informáciám v tejto sieti, aby tieto osoby neboli, e, pracovníci, aby neboli limitovaní miestom, kde žijú. Existujú totiž európsky občania, ktorí nemajú ešte prístup na internet a bolo by dobré, keby aj títo občania boli informovaní. A to sa týka aj vidieckých regiónov. Proste táto sieť EURES musí byť známa, musí existovať o nej povedomie. <clears throat> Efektívnosť tejto siete sa zvýši, ak sa zlepší napríklad aj medziministerská eh, spolupráca. Musíme odstraňovať prekážky pre pracovníkov, ktorí sa chcú usadiť v inom členskom štáte. Mnohí pracovníci váhajú, keď majú prijať prácu v inom členskom štáte EÚ, pretože čelia neistote, pretože nemajú dostatok relevantných informácií, pretože nevedia, ako budú platiť napríklad dane alebo sociálne odvody a majú iné praktické problémy. V návrhu stanoviska výboru REGI k nariadeniu EURES sme poukázali najmä na mladých. Mladí um, to sú najpravdepodobnejšie osoby, ktoré budú využívať mobilitu. Preto chceme kombinovať e, zamestnanosť, teda pracovné miesta, ale aj stáže a učňovské miesta. Chceme to zapojiť do tejto siete, aj tieto možnosti, tak aby mladí mohli popri vzdelávaniu si hľadať aj pracovné miesto, kdekoľvek v Európe. Keď na konci svojej stáže alebo e, svojho vzdelávacieho programu títo mladí dostanú diplom, tak tento diplom by mal byť e, uznateľný aj v iných členských štátoch. Tak ako sa to v súčasnosti robí v klasickom systéme vzdelávania. Chceme pritiahnuť mladých formou programu First Job Eures – Náš návrh stanoviska zdôrazňuje cezhraničnú spoluprácu a takisto úlohu partnerstva EURES na úrovni cezhraničnej. Tieto priority sú takisto zapracované do textu rady a takisto navrhujem definíciu cezhraničnej spolupráce a takisto cezhraničné vyslanie tam chceme Eh, definovať. A takisto tam hovoríme o službách eh, mediácie, o sprostredkovaní medzi stranou ponuky a stranou eh, poky- dopytu, aby sme mohli obsadzovať prázdne pracovné miesta. Takýto typ spolupráce bude výhodný pre všetky európske regióny, pretože bude zapájať všetkých aktérov na úrovni miestnej, regionálnej aj štátnej. Táto nová reforma musí priniesť najmä zvýšenú efektívnosť, ale nebudeme ju môcť realizovať bez dostatočného množstva financí. A preto Komisia musí zabezpečiť, aby všetky aktivity Euresu boli dostatočne dobre e, financované, aj tie národné. Kancelárie Euresu musia byť dobre financované. A toto musí e, byť v osobitnej kapitole programu EASY. Program EASY má uľahčiť spoluprácu medzi rôznymi partnermi siete Eures na všetkých úrovniach a takýmto spôsobom e, by sme chceli zaviesť rovnaké pravidlá na využívanie európskych fondov pre, všetky, pre všetkých partnerov. Chcem sa poďakovať za to, že súčasné predsedníctvo EÚ zdôrazňuje, že je potrebné e, schváliť nariadenie EURES, aby pracovníci mali prístup k týmto službám mobility. Lotyšsko si želá, aby návrh nariadenia bol schválený do konca lotyšského predsedníctva. Ako ste povedali, pani predsednička, vy ste spomínali ten kalendár schváľovania nariadenia. Ja si myslím, že ten plán lotyšského predsedníctva je realistický. Rada už schválila stanovisko 11. decembra 2014 a teraz čakáme iba na stanovisko parlamentu. Omeškanie vzniklo kvôli tomu, že minulý rok sa konali európske voľby. Napriek tomu sa budem snažiť, čakám na pozmeňovacie návrhy kolegov a budeme sa snažiť vytvoriť pridanú hodnotu k tomuto návrhu nariadenia. Ďakujem. Ďakujem za vašu prezentáciu detailnú. Sú tu traja tieňoví spravodajci, pán Hetman, pán Oli Rehn Terry Reintke, aj vy tu ste. Takže komisia, je tu tiež pán Akers z DG Employment, alebo nie. Áno, je tu. Takže ako prvý dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Pán Hetman, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Na úvod by som chcel poďakovať spravodajkyni za jej stanovisko k Európskej sieti zamestnanosti. Myslím, že vaše pozmeňujúce návrhy sú veľmi zaujímavé, idú správnym smerom. A som rád, že sa zameriavate na otázku, cezhraničných partnerstiev, pretože vidíme, že tí cezhraniční zamestnanci, mnohí z nich, a ich počet narastá. No a musíme si uvedomiť, že tieto cezhraničné regióny sú veľmi často tie najvzdelenejšie, majú rôzne štruktúrálne problémy a rovnako sústredíte sa na isté nedostatky spolupráce s niektorými krajinami ako Liechtensteinsko alebo Švajčiarsko. Ja by som chcel predložiť niektoré iné pozmeňujúce návrhy. Myslím, že je veľmi dôležité. Uh, spoluprácu. No a ja by som bol tiež radšej, keby stanovisko bolo vyváženejšie, ale v všeobecnosti si myslím, že to je veľmi dobré východisko ďalšej práce a teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajkne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Irenky, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne za prácu spravodajkyni. Myslím, že mnohé veci sa už objavili tom, ako EURES sa môže používať ako nástroj a treba ich viacej spojiť. No, a hovorili sme o téme, o tejto téme už v decembri. No a naša skupina veľmi víta prácu, ktorá bola odvedená a máme pozitívny názor na bázu len pár vecí, kde si myslíme, že je dôležité, aby teraz v ďalšom procese, sme o tom hovorili, čo sa týka mobility, tak eh, v viacerých štúdiách, ktoré boli vykonané, vidíme, že eh, jedna teda z najväčších nedostatkov a problémov, čo sa týka mobility, je otázka jazykov, ako aj otázka rôznych eh, nariadení a zákonov. A myslím, že Euras v budúcnosti by mal byť používaný ako platforma na pomoc ľuďom, nájsť si cestu k rôznym zákonom a rovnako treba, aby zjednodušoval proces teda do iných regiónov, kde sa hovorí inými jazykmi napríklad. Takže čo sa týka tohto, EURES by mal skutočne zohrávať koordinačnú úlohu, koordinovať snahy, tak aby to bolo zrozumiteľnejšie pre ľudí. No a druhá vec, o ktorej si myslím, že je skutočne dôležitá, teraz sa spúšťame nové nariadenie, Chceme už teraz zariadiť, aby proces monitoringu začal tak, aby postupne vidieť, ktoré nových prístupov sú užitočné, ako by mohli pomôcť ľuďom využiť právo na slobodu pohybu v Európskej únii a by sa dokázala táto platforma stále ešte zlepšovať a ja dúfam, že v ďalšom procese a diskusiách budeme môcť ešte o tom detálne hovoriť a ďakujem za tento prvý návrh a za vašu prácu. Ďakujem pekne. Teraz za ECR pani Tomašič. Ďakujem pekne. Áno, v ideálnom svete mladí ľudia by sa vybrali do iných členských štátov, aby tam pracovali a to iba preto, lebo chcú a nemusia. Na nešťastie vo väčšine štátov neexistuje dostatok práce pre mladých ľudí. To znamená, že e, chceme, aby títo mladí ľudia boli mobilní, chceme využiť vzdelanie, chceme využili tie pracovné príležitosti, ktoré sa núkajú v Európe. Áno, s mnohými vecami môžeme súhlasiť, akurát musíme zabezpečiť to, že aby to nebolo zameranie z hora na dol, Ide tu o to, že musíme sa riadiť princípom subsidiarity a musíme sa zamerať na to, že musí to byť čo najlokálnejšie, tam, kde je to primerané. Niektoré členské štáty majú obavy, pokiaľ ide o tzv. sociálny turizmus a je dôležité zabezpečiť to, aby mobilita sa sústredila na pracovné príležitosti a nie na to, ako čerpať e, príspevky z sociálnych systémov. Ďakujem. I'm sorry. Thank you very much and Mr. Ďakujem pekne a teraz pán Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Ik, eh, ik... Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Myslím si, že práca, ktorá bola v tejto súvislosti odvedená, je skutočne dobrá. Pokiaľ ide o výbor pre zamestnanosť, je tam skutočná snaha vytvoriť novú dynamiku, pokiaľ ide o túto oblasť. A myslím si, že mali by sme sa konkrétne odvolávať na naše nástroje, napríklad tu by išlo o Interreg. A pokiaľ ide o tie priority Interregu, tak je tu aj pracovný teda trh práce a mobilita v tejto súvislosti. A je dôležité, aby sme sa na to pozerali tak povedať cezhranične, a myslím si, že je dôležité neustále poukazovať na tie nástroje, ktorými sa zaoberá náš výbor. Pokiaľ ide o členské štáty, zdá sa, že neustále sa zapodievajú tému mobility, to ich zaujíma. Takto sa to prezentuje, ale častokrát to tak nie je. Takže myslím si, že je dôležité niekedy skutočne povedať členským štátom, toto je dôležité, to je priorita, tu ide občanov pre všetkých mladých ľudí. Sú tu tieto nástroje a tieto programy, ktoré môžu zabezpečiť, aby sa si ľudia ľahšie našli cezhranične prácu. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme ľudí privedli k tomu, aby skutočne sa odvážili sa ďalej rozvíjať, využiť možnosti, a myslím si, že takto je dôležité pozbudzovať aj členské štáty. Now, Mr. Zeller. Ďakujem pekne. A teraz pán Zeller. <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som veľmi rád, že náš koordinátor, eh, pán Roy, poukázal na niektoré veci, ktoré sú veľmi dôležité. Ja som ďačný, pokiaľ ide o spravodajkyňu, za to, že ste poukázali na cezhraničnú spoluprácu v rámci vašej práce. Totižto myslím si, že toto je vlastne ten duch Európskej únie, že aby sa mohlo pracovať cezhranične. A pokiaľ ide o tému subsidiarity, myslím si, že aj tu ešte máme pred sebou istú cestu, prečo o tom hovorím, totiž to máme tu pekné nariadenie, ktoré sa týka územnej spolupráce a cezhraničnej spolupráce, uľahčuje teda takúto spoluprácu e, regiónom. Je tu Európsky zväz teritoriálnej spolupráce. To znamená, že je tu určitý právny nástroj pre regióny, ktorý umožňuje, aby vlastne vybudovali vo svojej zodpovednosti podniky a spoločne naplňali úlohy cezhranične. Ja som bol spravodajcom pre tento nástroj v poslednom volebnom období a preto viem, že cezhraničné regióny chcú, prihraničné regióny chcú využívať tento nástroj a pokiaľ ide o hlavné mestá štátov, tam je veľký tlak, aby regióny mohli konať trošku samostatnejšie. Myslím si, že my ako výbor pre regionálny rozvoj by sme mali v rámci našej práce sa týmto zapodievať, totiž to častokrát je to tak, že ak existujú nejaké dva prihraničné regióny a má sa tam splniť nejaká úloha, či už je o sektor služieb, alebo napríklad odpadové hospodárstvo alebo zdravotníctvo, tak, a zdôrazňuje sa to je správe, častokrát ide rozličné právne systémy a potom každý členský štát samozrejme najprv musí uplatňovať svoje vnútroštátne právo, čo ale bráni spolupráci, totižto regióny by mali mať možnosť rozhodnúť, aké právo chcú využívať, na akom základe a chcú vyriešiť tú spoločnú úlohu a ja si myslím, že tam, kde je to len možné a nevyhnutné, by sme to mali zdôrazňovať, aj keď ide o to, ako vlastne realizovať e, politiku trhu práce cezhranične a preto by sme mali tu spomínať tento nástroj tejto súvislosti. Myslím si, že to je možné ešte opraviť pozmeňovacími návrhmi. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Polčák. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som sa chcel spýtať na niečo podobné, ako o tom hovoril kolega Celer. Totižto to napätie medzi snahou regiónov vo vzťahu k centrálnym alebo hlavným mestám. Pýtam sa preto, lebo je tu aj zástupca komisie, a ide o to, že vlastne aký je celkový záber Euresu. Ja si veľmi správim, veľmi cením správu pani spravodajkyne, myslím si veľmi komplexná, a chcem sa spýtať zástupcu komisie, pokiaľ je o celkový záber. Totiž momentálne podľa tohoto návrhu EURES pokrýva asi 30 až 40 voľných pracovných miest. Cieľom reformy je teda zvýšiť celkové percento zábero EURESu, pokiaľ ide o tieto voľné pracovné miesta. Akurát ešte som sa nedozvedel to úplne konkrétne číslo. Takže podľa komisie, aký by mal byť ten podiel Euresu, pokiaľ ide o hľadanie voľných pracovných miest. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Breso. Thank you, uh, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsedníčka io eh, volevo affrontare una questione. Eh. No, pokiaľ ide o túto vec a položené otázky, téma, ktorou sa zaoberá naša kolegyňa, a musím povedať, že kolegyňa odvedla skutočne veľmi dobrú prácu, je tam aj množstvo pozmeňovacích návrhov. Myslím si, že celkovo je to všetko veľmi dobre štruktúrované. Totižto isté je vám známe, že po referende vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o mobilitu pracovníkov, tá situácia po Švajčiarsku je iná ako v iných štátoch. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, myslím si, že niekde by sa to malo spomenúť. No a je dôležité výsť, vychádzať z toho, že tieto služby sa budú organizovať novým spôsobom vo Švajčiarsku a preto je v zásade dôležité poskytnúť súhlas, pokiaľ ide o otázky mobility, dôležité zistiť, aké, je, aké sú ich úmysly, pokiaľ ide o účasť. No a tu ide celková otázku mobility, tu nejde len otázky, otázku cezhraničných pohybov. A myslím si, že sú tu viaceré otázky, ku ktorým je dôležité pristupovať špecificky. Na no tejto súvislosti možno aj ja sama vypracujem pozmeňovací návrh, ktorý bude takýto špecifický. Dobre, to bol úvod. Teraz ďalší bod a ja by som chcela povedať, že iste tu existuje problém, ktorý sa týka potenciálneho konfliktu medzi teda centrálami, hlavnými mestami a regiónmi. To je isté téma, ktorú sa musíme zapodievať. Pokiaľ ide o tieto skutočné regionálne právomoci, totižto väčšina pracovníkov sa pohybuje v istých, povedzme, vymedzených regiónoch. Častokrát sú to skutočne eh, ľudia, ktorí pracujú aj cezhranične je to teda špecifická skupina a títo ľudia pôsobia v špecifických regiónoch, takže toto je veľmi dôležitá otázka z hľadiska právomoci. Je dôležité pripomenúť aj to, aby regióny mali možnosť a právomoc, aby vykonávali aj cezhraničné služby zamestnanosti. Ďakujem. Who... Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či ešte sú nejakí rečníci, ktorí by sa chceli vyjadriť v rámci diskusie. Zdá sa, že nie. Ďakujem pekne. Pani Dančila, zodpoviete otázky alebo chcete nejakým spôsobom zareagovať? La am înțeles Ďakujem. Chcem povedať niečo k Švajčiarsku. Keď sme diskutovali s komisiou, hovorilo sa o novej dohode. Podľa dohody s Norskom informačne môžem povedať, že viac ako 200 tisíc osôb mm, denne prechádza e, z Francúzska a Nemecka do Švajčiarska za prácou, čiže naozaj je to veľa, ako ste hovorili, a ja dúfam, že tá dohoda bude podpísaná čo najskôr a dúfam takisto, že zástupcovia komisie nám o tomto povedia viac. V každom prípade ďakujem za všetky pripomienky, za informácie. Dúfam, že všetko, čo ste povedali, sa premietne do pozmeňovacích návrhov a dúfam, že pozícia Európskeho e, parlamentu pomôže európskym občanom, ktorí hľadajú zamestnanie. Ďakujem pekne. Ešte by som chcela vám pripomenúť, piatok 30. januára, to je teda lehota pre pozmeňovacie návrhy. Takže ak skutočne držíme túto lehotu, bude možné hlasovať o našom stanovisku na zasadnutí vo februári a budeme v súlade s tým plánom, pokiaľ je o ďalšej fázi schvalovania dokumenta, dokumentu. Takže v každom prípade ďakujem. A teraz pokračujeme ďalším bodom nášho programu zasadnutie koordinátorov, ktoré sa koná za zatvorenými dverami. Dnes skutočne postupov veľmi svižne. A ja by som teraz chcela povedať koordinátorom, aby zostali v tejto miestnosti,